verím, že ste si vedomi významu týchto rozpráv. Toľko k mojim oznámeniam. A teraz sa dostávame k návrhu programu. Konferencia predsedov 22. E, septembra e, návrh programu e, pléna prijala, prijala a to v súlade s článkom 137 rokovacieho poriadku neboli vyslovené žiadne výhrady a pochybnosti k tomuto návrhu programu. Nemáme tu žiadne návrhy o zmenu a preto e, je ten, tento návrh programu prijatý a platný a môžeme prejsť k jednotlivým konkrétnym rozprávam.